So, vielen Dank. Ďakujem vám, dámy a páni. OK, ich wäre dankbar, wenn die Damen und Bol by som vám povďačný, keby teraz dámy a páni zastupcovia médií už ukončili prácu, pretože máte podľa mňa dosť fotografií. OK. Myslím si, že by si zaslúžili poslanci vidieť eh, pána premiéra. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Máte poznámky k protokolu, k zápisnici? Ak nie, tak ho považujeme za schválený. Spoločne eh, privítajme na tribúne pána Bianického, eh, bieloruského spisovateľa